Vlastne po konci rozpravy hlasovať. Takže teraz prejdeme vlastne k hlasovaniu samotnému. Najprv budeme hlasovať o prvom uznesení, to znamená a Kambodža. Budeme hlasovať o celom texte tohto uznesenia. Otváram hlasovanie. Či všetci z pani panów posłów oddali głos? Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. A toto uznesenie bolo prijaté. Ďalšie uznesenie sa týka Konžskej demokratickej republiky, najmä prípadu zadržiavaných aktivistov za ľudské práva spoločný návrh uznesenia zo strany politických skupín a hlasujme o celom texte tohto uznesenia. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Dúfam, že ste teda hlasovali. Končím hlasovanie. Toto uznesenie bolo prijaté. Teda to sú výsledky vašho hlasovania. Teraz budeme hlasovať o uznesení ohľadne situácie v Bahrajne, najmä prípad Nabila Rajaba. A po bode 6 máme pozmeňujúci návrh číslo 1, čiže po úvodnom ustanovení C máme pozmeňujúci návrh číslo 1, to je za. To je proti. Zdržali sa. Tento pozmeňujúci návrh bol zamietnutý. A teraz prejdeme. Musíme si to overiť. Dobre. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Dúfam teda, že všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Tento pozmeňujúci návrh bol zamietnutý. A teraz prejdeme k hlasovaniu o celom uznesení. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Toto uznesenie bolo prijaté veľkou väčšinou hlasov. A teraz prejdeme k prejdeme k uzneseniu ohľadne situácie dvoch kresťanských kňazov v Sudáne, spoločný návrh uznesenia po ceku 3, máme pozmeci návrh číslo 3 za EPP v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? zreli sa? Tento pozmeňujúci návrh bol prijatý. Druhá časť tohto pozmeňujúceho návrhu, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Takže takto to aspoň vnímam ja ako predseda, ale budeme si to musieť overiť elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Tento pozmeňujúci návrh bol zamietnutý. A teraz budeme hlasovať o odseku 7 pôvodného textu. Kto je za? Poprosím, hlasujte. Kto je proti? Zdržali sa? Bol prijatý tento pozmeňujúci návrh. Odsek 8 pôvodného textu. Ústny pozmeňujúci návrh. Pani Veržia. Chcete sa vyjadriť? Nech sa páči, máte slovo. Včera večer som sa dozvedela, traja predstavitelia sudanskej opozície boli odsudení na 20 úderov biča. V pondelok rozsudok bol okamžite pred súdom vykonaný. Ide o ponižovanie a žiadam od EP, aby tento nový akt začlenil do uznesenia. Myslím, že je to súčasťou konsenzu. Bardzo. Czy ktoś wyraża sprzeciw wobec tej poprawki ustnej? Chcel by niekto vyjadriť opačný názor? Je niekto proti tomuto návrhu? Nie je nikto proti, takže môžeme hlasovať o odseku 8 ako pozmenený ústnym pozmenujúcim nárok. To je za. Kto je proti? Zdržali sa. Tento pozmenujúci návrh bol prijatý. Ďakujem veľmi pekne. A Bod 9. Pôvodný text, to je za, to je proti. Zdržali sa. A bolo to prijaté. Ďakujem. A po úvodnom ustanovení F pozme si na číslo 1 za EPP, kto je za, kto je proti zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 2 za EPP, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie H, pôvodný text, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté prijaté. A teraz budeme hlasovať o celom uznesení a je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Prijala to veľká väčšina. Ďakujem veľmi pekne. Zápisnica z dnešného zasadnutia bude k dispozícii. Ďakujem pekne.